a je to prijaté. Prechádzame k správe kolegu Lamasur o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce. Hlas, odsek 2. Hlasujte elektronicky, menovite prosím. Končím hlasovanie. It's rejected. Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 3. Elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. Odsek 12. Pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť hlasujeme menovite, elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 16. Pôvodný text. Hlasujte menovite elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. Odsek 19. Pôvodného textu. Hlasujte elektronicky menovite. Nech sa páči. Dohlasované. Je to prijaté. Odsek 20. Pôvodný text. Hlasujeme menovite elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Prichádzame k odseku 36, pozmeňujúci na 4. Nech sa páči elektronicky, hlasujte. Dohlasované. Je to zamietnuté. Hlasujeme o pôvodnom texte v odsaku 36 elektronicky menovite. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz úvodné ustanovenie C. Pozmeniaci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pôvodný text v C v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť, o nej hlasujeme elektronicky menovite. Nech sa páči. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz hlasujeme o uznesení takto pozmenenom znení. Nech sa páči, elektronicky menovite. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prechádzame, ale najprv dostane slovo kolega Lamasuch. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať a eh, veľkej väčšine kolegov, ktorí hlasovali za túto správu a vidím, že som požiadal o slovo, pretože uh, po, posledná správa, ktorú predstavujem uh, na, na uh, plenárnom uh, zasadnutí po 27 rokoch v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ja vás trošku potrestám ešte dvoma ďalšími vetami. V roku 1989 som sem prišiel do niečo, čo bolo eh, politické fórum limitované na eh, jednu stranu Európy na západ od železné op- opony. Parlament, ktorý o pár týždňov opustím, je skutočným európskym eh, parlamentom, ktorý má legislatívny, legislatívnu kapacitu, legislatívnu právomoc. Ja by som rád poďakoval všetkým kolegom, zrejme v rámci mojej skupiny, ale aj všetkým ostatným spolupracovníkom parlamentu, skupy, našim asistentom za prácu, ktorú sme spoločne odviedli No a vďaka vám, kolegyne, kolegovia, som sa naučil, že dialog, počúvanie vzájomná úcta, hľadanie kompromisu, hľadanie spoločného záujmu je veľa efektívnejšie ako systematické obviňovanie a osočovanie, ktoré charakterizuje často národné debaty mnohé z našich národných parlamentov, tak ako aj kapitol na druhej strane Atlantiku, by sa od nás mohli veľa učiť. Ja som bol, eh, som bol skromným, nenápadným robotníkom, ktorý rád pracoval eh, na budovaní spoločnej budúcnosti nášho kontinentu v budúcom parlamente, kde už nebudem členom, by som si želal, aby e, väčšina ľudí, ktorí e, sa budú vyjadrovať, budú jednotní na to, aby sme Európsku úniu dokázali prispôsobiť výzvam e, nadchádzajúcich alebo 21. storočia. Ďakujem pekne. Pán kolega Lamasur, podporili všetci jednotne vašu múdrosť, ktorú ste nám odovzdali, vašu prácu za týchto takmer 30 rokov sme ocenili. Celá snemovňa vám želá to najlepšie vo vašich ďalších úspechoch. Prechádzame na správu pani Breso. vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad komisiou. Hlasujeme o odseku 4 pozmeňujúci návrh 2. Elektronicky prosím. Nech sa páči. Končím hlasovanie. It's uh, rejected. Zamietnuté. Pôvodný text v oceku 4 hlasujeme menovite elektronicky. Končím hlasovanie. Eh, Zamietnuté. Prichádzame k odseku 8, 3, menovite elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to odsek 8, pozmienujúci návrh 3 a je zamietnutý. Pôvodný text odseku 8. Hlasujeme menovite elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Odsek 10. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté a prichádzame k odseku 10 a pôvodnému textu. Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 24. Pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Odsek 22. si návrh 6. Elektronicky. Nech sa páči. Hlasujte. Dohlasované. Je to prijaté. Odsek 26. Pozmenujúci návrh 5. Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Odsek 28. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Po odseku 36 pridávame pozmenujúci návrh 1. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie J, pôvodný text. Hlasujte elektronicky. Dohlasované. Prijaté. Úvodné ustanovenie K pôvodného textu. Hlasujte elektronicky. Dohlasované. A teraz je a je to prijaté. A teraz budeme hlasovať o uznesení v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, elektronicky hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Prechádzame na správu Barbara Spinelli, vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ. Ocek 2. Pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Po odseku 2. Pozmeniaci návrh 8. Hlasujte elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Po odseku 8. Pozmejúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Hlasujte. Dohlasované. Štvorka je zamietnutá. Ocek 9, návrh 5. Hlasujte elektronicky. Dohlasované. A je to zamietnuté po oceku 9. Vkladáme návrh 9. Hlasujte k nemu elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. 9 zamietnutá. Po odseku 10. E, pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá 10. Po odseku 14. Pozmeňujúci návrh 6. Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Po odseku 17. Pozmeňujúci návrh 11. Hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prechádzame k odseku 21, pozmejúci návrh 7. Hlasujte elektronicky, nech sa páči. Dohlasované a zamietnuté. Po odseku 21, návrh 12. Elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. Po odseku 26, návrh 13. Elektronicky nech sa páči. Dohlasované. A je to zamietnuté. Návrh 14 po odseku 26, podobne ako predtým. Hlasujte prosím elektronicky. Teraz je už dohlasované a je to zamietnuté po odseku 27. Pozmenujúci návrh 1. Hlasujte elektronicky. dohlasované, zamietnuté, odsek 28, návrh 2, elektronicky, nech sa páči, dohlasované, zamietnuté, po odseku 28, návrh 15, v dvoch častiach, to je za prvú časť, elektronicky. Hlasujte elektronicky k prvej časti, dohlasované, Prvá časť je prijatá. Druhá časť hlasujte elektronicky k 15. Končím hlasovanie. Druhá časť návrhu 15 bola zamietnutá. Odsek 32, návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Po odseku 41, 17. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 42. Pôvodný text. V dvoch častiach. Kto je za prvú? Proti. Zdržiava sa. Prijatá. Kto je za druhú? Proti. Zdržiavajú sa. Druhá zamietnutá. A teraz hlasujeme o uznesení v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasovite, menovite, hlasujte. Dohlasované. Prijaté. Prechádzame na ďalšiu správu. Kolega Rangel, nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana, vrátane návrhu štatútu Európskeho ombudsmana. Budeme hlasovať O článku 1.3.3 hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 1 pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa? Zamietnuté. Návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme elektronicky. Pozmenujúci návrh 23. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Dohlasované. A je to prijaté. Článok 2 odsek 7, návrh 4. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prechádzame na 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 25 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Dohlasované. 25 je zamietnutá. 5. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. Prechádzame k 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Overíme? Tak 18. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Dohlasované. A prijatá. Pozmejúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 19 overíme. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prechádzame k šestke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 26. Hlasujte menovite elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 28. Elektronicky. Dohlasované. Zamietnuté. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 29. Hlasujeme elektronicky o tomto pozmeňujúcom návrhu. Dohlasované. Prijaté. Návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 12 je bezpredmetný a preto až o osmičke hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Návrh 30, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Chcete overiť 30? Mm, nesúhlasíte, takže si to overíme elektronicky 30. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Dohlasované. Zamietnuté. Návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? E, nedá sa to povedať. Hlasujme elektronicky. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Článok 3, odsek 8, pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Druhú časť overíme elektronicky. Pôvodný text, druhá časť, článok 3, odsek 8. Nech sa páči, hlasujeme. Dohlasované. Prijaté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 9. Elektronicky, nech sa páči. Hlasujte. Dohlasované. Prijaté. 10. Revidovaný. Hlasujte elektronicky. Končíme hlasovanie. Prijaté. Návrh 11. Elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Dohlasované. Prijaté. Návrh 13 elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. Návrh 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 14 a 35. Hlasujeme o oboch elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. 21 v dvoch častiach. Kto je za prvú? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je prijatá? E, kto je za druhú časť? Kto je proti? E, ja by som to radšej overila. Túto druhú časť 21. Nech sa páči, hlasujte, končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz pozmejúci návrh 15. hlasujte prosím elektronicky a končím hlasovanie. Je to prijaté. 16 elektronicky. Hlasujte prosím. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 17. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Dohlasované. Prijaté. Návrh 1. Revidovaný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale radšej by sme si to mali overiť. 1. Revidovaný elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté? Prechádzame k dvojke revidovanej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. A teraz hlasujeme o tomto návrhu uznesenia takto pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté jedinečné nariadenie zo strany parlamentu. Prechádzame teraz k textu celom. Hlasujte o celom texte. Končím hlasovanie. Prijali sme to. Prechádzame na správu kolegyňa Fox. Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Jediné hlasovanie elektronicky o uznesení, ako je predložené, ako celku. Dohlasované. Prijaté. A prichádza správa kolegyne Güteland o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. Návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Odsek 5. Pôvodný text v dvoch častiach. Za prvú časť. Kto je? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržiava hlasovania. Radšej si to overme, druhú časť. Elektronicky hlasujeme o odseku 5. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Odsek 7 pôvodného textu v dvoch častiach. Kto je za prvú? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 6 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Nehlasujeme elektronicky menovite. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o druhej časti 10, 6. Hlasujte, prosím. Dohlasované. It is adopted. Amendments... Prijaté. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 7. V dvoch častiach. Kto je Eh, hlasujeme elektronicky k prvej časti. Nech sa páči. Dohlasované. Prvá časť je prijatá a druhá časť tiež elektronicky k sedmičke. Druhá časť, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. A pozmenujúci návrh 1, hlasujte elektronicky. Dohlasované.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 Odsek 19, pôvodný text. Menovite, nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 20, 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Odsek 22, pôvodný text, elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Po odseku 24 návrh 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Odsek 25 v dvoch častiach. Pôvodný text. Kto je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kto je za druhú časť odseku 25? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Osmička zamietnutá. Návrh 5. Elektronicky nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 17. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18. Elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 2. hlasujte menovite elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 19. Elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Prechádzame k návrhu 9 v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. Druhá časť. Tiež k deviatke druhá časť elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 20D. Menovite. Elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. Odsek 48 v dvoch častiach. Prvá časť. Elektronicky nech sa páči dohlasované, prijaté. Druhá časť podobne elektronicky ako v prvej časti, nech sa páči, dohlasované. Druhá časť prijatá. Návrh 21D. Menovite elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz prechádzame k návrhu 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že to je zamietnuté. Chcete? Overíme. 22 elektronicky, nech sa páči. Dohlasované. Zamietnuté. Odsek 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Odsek 58. Hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť tiež elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 23. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 44. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Prechádzame na návrh 24. Nech sa páči elektronicky. Dohlasované. Je to prijaté. Odsek 61 hlasujeme v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržiavajú sa? Prijatá. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržiavajú sa? Prijatá. Ďalej. pozmeniť si návrh 25. Menovite. Nech sa páči, hlasujte. Končíme hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz prechádzame k trojke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme, prosím. Nech sa páči elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Tento návrh je zamietnutý. Overíme. Overujeme štvorku, dohlasované. Štvorka bola prijatá. Návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 27. Hlasujeme menovite elektronicky dohlasované. Prijaté. Návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Amendment 40. Yes, amendment 10. 10 overíme elektronicky. Nech sa páči. The vote is closed dohlasované a je to zamietnuté. Návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si toto elektronicky. Nech sa páči. 28. overujeme. Dohlasované. A je to prijaté a veľkou väčšinou. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté návrh 4, 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Ale 14 si predsa len overíme. Elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 15. Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 26. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. Úvodné ustanovenie D. Pôvodný text. Hlasujte elektronicky. Nech sa páči. Dohlasované. Prijaté. Návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. A teraz hlasujeme o uznesení v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prechádzame na poslednú správu. Áno, bolo to prijaté. Prechádzame na poslednú správu. Správa kolegu Beleta, vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Prosím vás, ešte stále máme jedno hlasovanie. Odsek 7. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. E, úvodné ustanovenie M. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. A teraz hlasujeme po takto pozmenenom znení, po celom uznesení. Hlasujte, prosím. Dohlasované, prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pekné popoludne. Uh, Začneme s vysvetlením hlasovania, takže by som vás požiadala, aby ste opustili miestnosť, pokiaľ chcete odísť. A chcela by som teraz dať slovo trom kolegom, ktorí požiadali o slovo o partnerskej dohode medzi EÚ a pobrežím Slonoviny v oblasti rybolovu. Je to správa pána Joao Ferreiru prvým rečníkom. Možno by sme mohli počkať 30 sekúnd, ale dlhšie určite nie. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Teraz prejdeme na vysvetlenie hlasovania a ako prvému by som dala slovo k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi pobrežím slonoviny a EÚ. Koleg, je to správa kolegu Ferreiru, takže pán kolega Aguilera Garcia a budem veľmi prísna Takže pani Aguilera Garcia, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcela by som vysvetliť moje hlasovanie za túto dohodu o partnerstve v sektore rybolove, ktoré sú nesmierne dôležité tak pre danú krajinu, ako aj pre naše flotily. Táto dohoda o partnerstve s malou krajinou, akým je pobrežie Slonoviny, ktorá má iba 20 miliónov obyvateľov a vyše 60 rozličných etnických skupín a ktorá prechádza veľmi turbulentným obdobím po občianskej vojne, ktorá znásobila sociálne rozdiely. Takže dohoda o partnerstve s pobrežím Slonoviny, ktorá nemá rozvinutý sektor rybolovu, je nesmierne dobrým prejavom z rybol, e, rozvoja a dobrou známkou spolupráce medzi pobrežím slonoviny a EÚ. Bačoviac odvetvie rybolovu tuňakov bude tým hlavným príjemcom výhodou. Ďakujeme veľmi pekne pani Aguilera Garcia. A teraz pán kolega Hanan na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pre pobrežie Slonoviny to bolo veľmi náročných pár dní. Samozrejme, e, predtým boli príjemcovia nemeckých, nemeckej zahraničnej pomoci. My sme hovorili o dohode o partnerstve v sektore rybolovu eh, s mnohými eh, africkými eh, krajinami a my sme viac menej hovorili o zlom manažmene spoločného rybolovného hospodárstva a my berieme pobrežie slonoviny, rovnako ako celú Afriku, ako nejakú našu kolóniu, ako dodávateľa e, surovín pre náš e, priemysel. Hovoríme im, e, že môžete vyvážať zelenú, zelenú kávu, ale nie pražené zrná. Môžete vyvážať kakao, ale nie čokoládu. To však nespôsobuje len to, že ľudia sú chudobnejší, ale nemajú aj žiadnu e, perspektívu. Najlepšie by bolo, keby sme takéto dohody vyhodili von oknom. Ďakujem veľmi pekne, kolega Hanan. Ďalším rečníkom je kolega Kelly. Nech sa páči, máte slovo. Chcel by som e, zdôrazniť tie príležitosti, ktoré to prináša pre EÚ a samozrejme aké to prináša aj výhody v oblasti udržateľného využívania e, e, rybolovných zásob. Takže som spokojný s, tým, s touto dohodou, ktorá zdôrazňuje túto veľmi dôležitú prioritu. Je to krokom správnym s, e, smerom pri rozvoji tzv. modrej ekonomiky. A myslím si, že práve toto partnerstvo napomôže rozvoju. Myslíme si, že toto, táto partnerská dohoda je výhodná pre obe strany a ktorá umožňuje využívať e, rybolovné zdroje e, práve v tejto oblasti. Myslím si, že takéto využitie zdrojov e, je, je urobené uvedomelým spôsobom, šetrným k ekosystému a samozrejme berieme aj do úvahy záujmy občanov pobrežia Slonoviny. Takže ďakujeme veľmi pekne aj spravodajcovi za predloženie tohto návrhu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kelly. Teraz prejdeme na ďalšiu správu kolegu Ferreiru o tej istej téme a to je návrh uznesenia. A dám slovo kolegovi Hananovi. Kolega Hanan nás už opustil, a preto môžeme zanechať túto dohodu a prejdeme na ďalšiu e, správu pána Salafranku o programe EÚ pre boj proti podvodom. A čiže pán kolega Zdrojevský má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tá rozpráva, ktorá bola veľmi krátka, v ktorej som sa nemohol vyjadriť k novému návrhu a povahe pozmeňovacích návrhov, myslím si však, že toto je nesmierne dôležitý aspekt tejto správy a myslím si, že to e, prispieva nielen k boju proti byrokracii, ale dáva nám to aj priestor, akým spôsobom môžeme eliminovať boj proti podvodom. A chcel by som e, zdôrazniť, že táto podpora tejto správy bola taká široká aj kvôli tomu, že sa nám podarilo zlepšiť pôvodnú verziu a pôvodný návrh. A ďakujem aj spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, pani kolega Zdrojevský. A teraz máme ďalšieho rečníka, kolega Mariasa. Ďakujem veľmi pekne. Toto je niečo, čím by sme sa mali zaoberať oveľa intenzívnejšie. Čo som spomínal ja, je predovšetkým fakt, že určité polnohospodárske produkty, ako napríklad mlieko, je dovážané z Albánska a potom označované ako grécké. E, a ďalší polnohospodársky výrobok, meso, je dovážané zo Skopie a potom je označované ako vyrobené v Grécku. Takže toto je e, osobitný druh podvodu a musíme proti nemu jednať veľmi rázne. To je úloha Európskej komisie. Toto boli veľmi konkrétne návrhy opatrení, e, ktoré sú sprevádzané sankciami, e, ktoré sa týkajú týchto dvoch susedných krajín v rámci predvstupovej politiky EÚ by sa to teda malo prejaviť. Mali by sme podniknúť určité opatrenia aby tieto programy neboli označované ako grécke. Ďakujem veľmi kolega Marias a vidím, že kolega Hanan opäť skrátil naše stretnutie tým, že odišiel a dám slovo preto kolegovi Mamikincovi. Vážení kolegovia, nedávna správa Dvora auditorov z roku 2017 poukazuje na eh, použitie 320 miliónov eur, ktoré boli získané podvodným eh, spôsobom. Avšak iba 19 z týchto fondov bolo získaných opätovne naspäť, predovšetkým v sektore polnohospodárstva. Eh, od tohto závisí politická dôveryhodnosť Európskej únie, pretože tá, pretože v súčasnosti neexistuje žiadny mechanizmus na detekciu takýchto podvodov nemôžeme sa spoliehať úplne na národné orgány, e, ktoré niekedy samotné sú zaangažované pri organizácii týchto podvodov. A samozrejme musíme jednať e, a v záujme e, finančnej ochrany Európskej únie. Preto by sme a využívať pritom ako orgány ako OLAF, Eurojust a ostatné. Takže ďakujem, že ste hlasovali za. Ďakujem veľmi pekne kolega Malmikins a teraz kolega pospíšil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som podporil túto správu a chcel by som poďakovať parlamentu, že prijal pozmeňovacie návrhy, ktoré vylepšujú konečnú verziu návrhu. Boj proti finančným podvodom, podvodom, ktoré sa týkajú finančných záujmov Európskej únie, sa bohužiaľ nie vo všetkých členských štátoch dostatočne úspešne vedie a nie vždy sa tomuto boju darí. A je preto logické, že Európsky parlament a ostatné európske inštitúcie majú záujem na tom, že tieto finančné podvody v celej Európskej únie e, boli vyšetrené náležitým spôsobom a boli aj náležitým spôsobom vyriešené. K tomu e, prispieva aj tento program, ktorý navyšuje prostriedky dostupné pre správne orgány a pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré im poskytuje dodatočné vybavenie, tak aby mohli efektívne stíhať podvody, ktoré sa týkajú európskych peňazí. Správu vítam a dúfam, že prispieje, že budúce štatistiky o stíhaní finančných podvodov budú pre nás viac pozitívne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Pospišil. Teraz prejdeme na správu pána Kadeka, ktorá sa týka viacročného plána pre populácie rýb v západných vodách a prilahlých vodách a tak ďalej. A slovo má pán Matthews. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. S veľkou radosťou som hlasoval za túto správu, ktorá mení spôsob, akým ako je rybolov riadený v západných oblastiach. Myslím si, že spoločná rybolovná politika bola katastrofálna. Práve pre európsky rybolov klesla, eh, klesli zásoby a populácia viedla eh, k chudobe. Tým, že sa vzdá, vzdávame centralizovaného prístupu k regionalizovanému prístupu, eh, toto je veľmi prínosné predovšetkým v západných vodách, kde sú predovšetkým aktívni rybári z, zo Spojeného kráľovstva. Je trošku na škodu, že e, nie vždy e, Európska komisia je ochotná odovzdať e, kontrolu nad rybolovom do rúk menších orgánov, ktoré by mali zabezpečiť. Dúfam, že po Brexite budeme to aspoň čiastočne schopní dosiahnuť v Británii. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Matthews a teraz kolegyňa Aguilera Garcia. Gracias, presidenta si algo tiene... Ďakujem pekne, predsednička. Nože, ak je niečo pozitívne, tak v každom prípade to, že sme schválili tento plán, pretože eh, západné vody Atlantiku regulovali s viacročným rámcom pre eh, rybolov. Ja myslím, že na tom je mnohé pozitívne, napríklad, že bolo bude stabilnejší. Nám by sa nepáčilo rozdelenie medzi severom a juhom. Možno tak to je, ale je tu väčšia stabilita. V každom prípade ide o viac ako 4000 rybárskych plavidel, takže je to veľmi dôležitá oblasť. A v súvislosti s voľnočasovým rybolovom možno by tam obmedzenia, no a my si myslíme, že tento viacročný plán bude dobrý pre budúcnosť rybolovu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Argilera Garcia, teraz dostal slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasoval za, hlasoval za túto správu, pretože som presvedčený o tom, že je to veľmi dobrý kompromis a že pomôže našim rybárom v týchto vodách pokračovať v rývolove, ale to urobené takým spôsobom, aby zachránila životné prostredie, čo je veľmi dôležité, pretože nemôžeme použiť vyloviť všetky ryby, ktoré sa nachádzajú v moriach, pretože by tam už do budúcnosti nič neostalo a znamenalo by to aj koniec rybárov. A preto je to dobrý kompromis a ja ho vítam, rovnako vítam dohodu pre ľudí, ktorí sa rybolovu a rybarstvu venujú vo voľnom čase, to je tiež veľmi dôležité a toto uznesenie pomôže aj týmto osobám. A ako to pomôže aj rybolovému turizmu a ja osobne sa tomu veľmi rád venujem. Ďakujeme pekne kolega Kelly. A teraz prejdeme k ďalšej správe. Uh, eh, uh, eh, Gardíny, mechanizmus Českej civilnej ochrany. No a slovo dostane ako prvý kolega Lauro. Ďakujem pani predsedajúca. Chcel by som počiarknúť jeden aspekt, ktorý ma znepokojil, čo sa týka Európskej únie a tejto absolútnej disponibility eh, voči Rómom, predovšetkým čo sa týka finančných prostriedkov. Zvlášť toto je delikátna situácia. To sa týka e, milióny a desiatky miliónov nezamestnaných po celej Európe, zvlášť v Taliansku a zvlášť e, v Stredomorí. E, naozaj riskujeme, že budeme mať v rukách sociálnu revolúciu. A myslím si, že v tomto citlivom momente Európsky parlament by mal vnímať to, kto predstavuje národnú e, identitu. A to si myslím, že je krok správnym smerom. A že by to bol krok správnym smerom. No. Ale nemali by sme preháňať ani starostlivosť o e, menšiny. E, samozrejme majú právo na svoju, na svoju dôstojnosť, ale mali by sa predovšetkým integrovať pretože častokrát zo strany týchto menšín nie je ochota spolupracovať. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne, kolega Maulu. No a slovo teraz dostáva pán Notis Mariasa. Ďakujem veľmi pekne. Mechanizmus EÚ pre civilnú ochranu je veľmi dôležitý, pretože EÚ, hlavne krajiny na juhu majú obrovské problémy hlavne kvôli prírodným katastrofám v Grécku. Boli záplavy, dike, lesné požiare. Viac ako 100 mŕtvych. No a ľudia, ktorí prišli o domovy, ešte stále čakajú na kompenzáciu, takže vláda by mala niečo urobiť. Pozri sa ako úplne nekompetentný. Ešte stále musia zaplatiť kompenzácie Samozrejme, potrebujeme zmeny v tom, ako funguje Fond Solidarity. Musíme byť oveľa flexibilnejší, týkajúcich sa podmienok, aby sme mohli vyplatiť kompenzácie. Ďakujeme pekne. No a myslím, že ešte stále tu je jedna žiadosť o slovo o vysvetlenie hlasovania. Kolega Faria dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne. No a Európska únia musí zvýšiť svoju kapacitu na eh, krízy eh, pre budúcnosť. No a potrebujeme eh, mechanizmus príslušne, myslím, že v Portugalsku sme v kľúčovej fáze, čo sa týka implementácie že plánu potrebujeme viac solidarity a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a treba uznať, že mechanizmus na civilnú ochranu a ochranu občanov si žiadajú väčšiu európsku solidaritu, musí zohrávať dôležitú úlohu v spoločnej stratégii, aby sme dokázali čeliť výzvam, ktoré prinesú klimatické zmeny. Treba robiť viac a lepšie na konsolidáciu záchranného mechanizmu a s využitím už existujúcich nástrojov, prostriedkov a národnej legislatívy. Ďakujem pekne a teraz sa prejdeme k ďalšej správe kolegu kolegyne Bonafé. Ako prvý dostáva slovo pán Šoltes. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne za slovo. No, vodné zdroje eh, prakticky v celej Európe sú pod veľkým tlakom a preto nie je jedno, čo ako s vodou nakladáme. No a nedostatok vody sa môže stať a môže predstaviť, môže predstavať veľký problém v budúcnosti Európe, Európy. No a preto je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali tiež možnosťou opätovného využitia vody, komunálnej vody, na čo potrebujeme samozrejme vhodnú infraštruktúru, vhodné mechanizmy na čistenie vody pretože to je veľmi dôležitý e, zdroj. Môže sa použiť v polnohospodárstve. No a e, do prírody sa môžu vrátiť, tak prirodzené e, štruktúry, takže môže sa to použiť na infraštruktúrne a polnohospodárske účely, ale samozrejme treba odstrániť tie mikroplasty z vody, aby sa nedostávali do pôdy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Šoltés. No a slovo teraz dostáva kolega Zdrojevský. Ja sám som bol teraz tam mesta Vroclav viac ako 11 rokov, takže ja viem, a aký je tento problém a ja o tom hovorím kvôli tomu, že táto správa prináša jednu veľkú novinku. Spravodajca kniha hovorí o hlavne o použití v e, polnohospodárstve, ale e, malo by sa harmonizovať aj e, o použití odpadovej vody